Mes chers collègues, la séance est ouverte. Euh, avant de commencer l'examen de notre ordre du jour, je voudrais en... Kolegovia, predtým, než sa dostaneme k nášmu programu, dovolte mi, aby som e, vyslo... zablahoželal e, pani Haukovej. Une fois par an, nous avons... Raz za rok máme príležitosť zablahoželať Jute Videli ste určite program. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak je, ho považujeme za schválený. Máme iba jeden bod na programe, čo uľahčí diskusie. Budeme dnes pracovať do pol piatej. Téma je veľmi dôležitá, už sme o nej veľakrát hovorili, opäť o nej budeme hovoriť, ale vyzvem všetkých, aby predsa len boli struční ak sa budú vyjadrovať. Videli ste oznámenia predsedu, je tam zoznam jazykov, ktorý máme dnes k dispozícii, žiadne iné oznámy nemám. Možno jeden oznám, ak dovolíte. Ide o stanovisko k iniciatívnej správe ktorú má vypracovať pani Tyson v mene výboru ECON. Posilnenie menovej e, únie a vytvorenie bankovej únie, tak ako to bude na programe Európskej rady v oktobri. Táto správa, na ktorej pracujem, vyvolala reakcie 16 pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov z pera troch politických skupín. A ja už o tom chcem hovoriť teraz, pretože pozajtra v stredu budeme musieť diskutovať a hlasovať o tejto správe, o tomto stanovisku. A preto už teraz chcem naznačiť, ako je moje prvé stanovisko k týmto pozmenujúcim, doplňujúcim návrhom. Ešov tu teraz nie je, predložil pozmenujúce návrhy, ale myslím, že tu má nejakých spolupracovníkov. Môžem povedať, že aspoň čiastočne ich zapracujem a navrhnem určite kompromis. nie samozrejme v prípade tých, ktoré e, sa príliš odkláňajú od väčšinového názoru v prípade menovej únie. Sú potom pozmeňujúce návrhy Kalfina, ktorý tu je. Chcem mu povedať, že súhlasím s obsahom všetkých jeho pozmeňujúcich návrhov. Niektoré by mohli byť problematické e, kvôli právomociam výboru EKON a môžeme o tom eventuálne hovor- hovoriť. Ja by som chcela, aby sme ich eventuálne e, stiahli a môžeme nadviazať kontakty s výborom Ekon a potom pozmenujúce, doplňujúce návrhy zelených. Tu opäť je niekoľko, ktoré môžu byť e, zapracované aj návrh pána Dardena, ktorý chce vylúčiť z výpočtu výdavkov na výpočet deficitu, ktorý nemá presiahnuť 3 takže vylúčiť tri štvrtiny výdavkov z národných rozpočtov, čo je trošku prehnané podľa mňa. Ale okrem tohto pozmeňujúceho návrhu myslím, že bude môcť so zvyškom súhlasiť. Teraz vlastné zdroje a viacročný finančný rámec. Sme teraz vo veľmi dôležitej fáze Ide o to zadefinovať rokovací mandát pre našich spravodajcov, pretože konečne sa ide do záverečného vyjednávania. Pripomeniem náš cieľ. Po dnešnej rozprave e, budeme hlasovať o tej priebežnej správe, konkrétne tento týždeň. V podstate by to malo byť vo štvrtok a potom na pléne v Štrásburgu by to malo byť na programe 23. oktobra a vtedy sa bude hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu rozpočtu na rok 2013. Zatiaľ ešte nemáme kompromisný návrh cyperského predsedníctva, pokiaľ ide o konkrétne čísla. Máme tzv. negotiating box ehm, bez čísel potom e, tie rozpetia budú známe až po hlasovaní v pléne. No a potom predseda Fan Rompuj e, sa zhostí vyjednávania za radu a taktiež e, sa bilaterálne skontaktuje s vládami a Európskym parlamentom pred e, radou, ktorá sa bude konať od 22. možno až do 25. oktobra a tam by Fan Rompuj mal e, dosiahnuť definitívnu dohodu alebo čo najpodrebnejšiu, najpodrobnejšiu, aj keď e, ešte ostaneme aj tak E, bude platiť, že pokiaľ sa nedohodneme na všetkom, tak ako keby sme sa nedohodli na ničom. Taký je teda rámec. Neviem, e, v akom poradí sa chcú vyjadriť e, spravodajcovia. Reimer? Takže v abecednom poradí. V poriadku, tak ja začnem. Vážený pán predseda, milé kolegyne a kolegovia, E, v zmysle rokovacieho programu e, parlamentu je možné e, takúto priebežnú správu plénu predložiť, aby sme takto uľahčili šancu v súvislosti so schváľovacím procesom na základe návrhu a pozitívnom slova zmysle e, včas e, získať e, takto stanovisko parlamentu. Je to vlastne ďalšia etapa tento, tohoto pilotného pro, projektu v zmysle Lisabonskej zmluvy pri stanovovaní viacročného finančného rámca a to v súlade s E, polským, e, maďarským a teraz e, cyperským predsedníctvom, respektíve ich stanoviskom. Takže to všetko spadá do neformálnych zasadnutí rady. Možno to označiť ako pozitívny prvok, pretože umožňuje to intenzívnejší dialog a možno, že pokiaľ berieme do úvahy národné administratíve v zmysle našich e, argumentov, možno povedať, že e, parlament sa skutočne snaží e, pripraviť tú podstatnú náplň takýchto rozpočtov. Na základe stanovisk jednotlivých výborov sme sa snažili teda predložiť priebeznú správu, pán kolega Kalfin a ja Zohľadnili sme pritom e, to, e, čo e, Anne Jensen a kolega Jean-Luc Dean predložili. V rámci pléna sa bude hovoriť aj o vlastných prostriedkoch. Naše stanovisko bolo neustále to, že všetky tieto veci navzájom veľmi úzko súvisia, to znamená výška platieb, ako aj E, interinstitucionálne dohody, všetky otázky, ktoré sa týkajú rozpočtovej politiky na jednej strane, kvalita výdavkov na druhej strane. Preto predtým, než sa nedohodneme na všetkom, nemôžeme hovoriť e, vôbec o dohode. Ide predovšetkým e, o MFF a k tomu patrí predovšetkým tento balík, to znamená otázka rozsiahlej flexibility pre e, každoročné e, rozpočtové e, konania. Dnes to veľmi ťažko vieme odhadnúť, predovšetkým pokiaľ by bol tento finančný rámec rozsiahlejší, to znamená minimálne 7 rokov. Chcel by som povedať, že tá diskusia nás tak povediac e, predbehla, aj keď sme sa veľmi snažili e, vhodne argumentovať a zohľadniť všetko to, čo jednotlivé e, výbory pripomienkovali. Chcel by som povedať, že nie je úlohou tejto správy sa zaoberať s jednotlivými zložkami legislatívy, pretože predsedníctva rady kritizovali, že dve tretiny textu sa e, zaoberajú spolurozhodovaniami. Samozrejme, že e, sa e, mnohé objasnilo aj ďalšími pozmenujúcimi návrhmi, ale to je prakticky úplne iná rovina rokovania. Takže v rámci tejto správy musíme jasne rozlišovať medzi spolurozhodovaním a tým, čo je vlastne úlohou tejto správy. Snažili sme sa zároveň poukázať a reagovať na určité e, vývoje. E, chcel by som reagovať len na dva body. E, rozlič... Viaceré štáty, nielen v rámci eurokrajín, pokiaľ sa napríklad prečítam tlač z Veľkej Británie, britský premiér sa vyslovil za rozpočet eurozóny. Čo to vlastne znamená? Pokiaľ hovoríme o rozpočte a hovoríme o tom, že by malo dôjsť k zmene zmluvy, čo to znamená e, pre e, priebežnú revíziu, ktorú žiadame. Znamená to doplnenie zmluvy? Ako potom bude vyzerať tento e, rozhodovací proces? Alebo to znamená, že kohezná politika E, sa týmto spôsobom ovplyvní. To znamená, musíme jednoducho zohľadniť základné princípy tejto zmluvy, aby sme nepodporili iniciatívy, ktoré e, sa môžu v ďalších rokoch prejaviť e, pre nás e, v negatívnom slova zmysle. Predovšetkým, pokiaľ sa pozriem na návrhy komisie, ktoré chce komisia schváliť v najbližších týždňoch, e, pokiaľ hovoríme o tzv. old economy, možno povedať, že v dôsledku industrializácie nie je možné zabezpečiť blahobyt krajiny. Aký vplyv to má na stratégiu 2020, ako aj na iniciatívy, ktoré komisia vo svojich e, návrhoch v rámci legislatívy predkladala. Alebo to znamená, že aj tu budeme musieť e, určité e, nové prvky zohľadniť. Myslím si, o tom všetkom budeme musieť v dohľadnej dobe pouvažovať. E, diskusia je e, skutočne veľmi dôležitá, takže nechcem hovoriť o jednotlivých bodoch mojej správy. Chcel by som poukázať len na to, že e, čo sa týka ďalších podkladov, pokiaľ bude táto správa schválená, pokiaľ ide o návrhy komisie k MFF na základe hlasovania, je potrebné, aby sme e, boli kedykoľvek e, schopní textovo sa e, napojiť na tieto návrhy legislatívy. Po tomto zasadnutí by sme sa mali stretnúť my, spravodajcovia, a formulovať kompromisné návrhy E, mám taký pocit, že by to malo byť možné, pretože e, naše e, návrhy, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, nie sú tak veľmi vzdialené od seba. Na základe tejto priebežnej správy skrátka sme schopní kedykoľvek s radou začať rokovania a to ešte pred e, stretnutím, e, zasadnutím rady 22. a 23. novembra a takisto na novým, novembrovom plenárnom zasadnutí e, by sme chceli predložiť všetky potrebné informácie. Bez ohľadu, teda na, to, na, bez ohľadu na to, na čom sa na tomto zasadnutí dohodneme Ďakujem. Dodám len dve veci. Nechcem vstupovať do konkrétnych pozmeňujúcich návrhov. Samozrejme, že kolegovia, ktorí ich predložili, môžu teraz k ním otvoriť rozpravu a bude nás to zaujímať, ale zo pár bodov. Ako odznelo, Teší ma, že vidím, že väčšina týchto 200 pozmeňujúcich návrhov ide jedným smerom. Len s malými výnimkami nevidíme tu nejaké výrazné rozdiely v prístupe kolegov a ich návrhoch. V tomto ohľade chcem veľmi poďakovať kolegom. Druhá vec. Mali by sme sa snažiť zachovať si ten už zvolený prístup a z, z, zapracovať väčšinu z toho, čo sa vypracovalo. Počas víkendov e, sa stretnú e, sa stretli e, politickí poradcovia skupín pri príprave rozhodnutí, takže všetko, čo sa dá použiť ako nápad, aby sa veci nestali zmiernenými alebo kontroverznými. Všetko teda prípustné by sa malo zvážiť. Je tu však viacero eh, dôležitých častí pracovnej metódy, ktoré chcem zopakovať, pretože súvisia s posudzovaním rôznych pozmeňujúcich návrhov a treba ich zvážiť. Niektoré pozmeňujúce návrhy smerovali príliš do oblasti spolurozhodovania. Bolo dohodnuté, že o to pri rokovaciom balíčku nebudeme žiadať uh, radu, pokiaľ ide o viacročný finančný výhľad a medziinstitucionálnu dohodu. Väčšina pozmiecich návrh ide týmto smerom. Treba sa vyhnúť spolurozhodovaniu, ale ak chceme si zachovať našu vierohodnosť, treba žiadať o príslušné rokovanie s radou. Mali by sme sa snažiť vyhnúť do maximálnej možnej miery toto, aby išlo e, v, príliš detailne v tejto správe. Množstvo pozmeňujúcich návrhov tu, e, tu cituje rôzne materiály, zmluvu o Európskej únii a tak ďalej, správa Šura. Možno E, by sme mali mysleť e, na, aj o veľkosti a veci zostručniť. Je tu zo pár v pozmeňujúcich návrhov takisto, ktoré možno by nepatrili sem, ale skôr inam. Budú ich, ich autory asi navrhovať pravidelne z rôznych e, dôvodov. Napríklad otázka jedného sídla. Tu, tu na, ťažko vyriešime, ale je tu množstvo kolegov z rôznych politických skupín, ktorí vždy predkladajú tento pozmeňujúci e, návrh pozmeňujúce návrhy ďalej o zmenách zmluv, no, novej e, zmluve a tak ďalej, novom. No, mali by sme sa naozaj zamerať na to, čo patrí do tejto správy, na našu pozíciu, kým e, rada začne e, rokovať medzi členskými krajinami a Fan Rompujom. Toto majme na pamäti, keď budeme pracovať s pozmeňujúcimi návrhmi. A chcel by som kolegov poprosiť o pochopenie. Takýto je prístup, takáto je pracovná metóda, ktorú sme prijali. Inak sa môžu otvoriť, e, môže sa dať prie, e, priechod k narušaniu tejto správy, aby sa stala niečím väčším a iným, než vlastne je. Ďakujem, Ivajlo. Navrhujem, aby sme pokračovali. Budeme hovoriť o vlastných zdrojoch. Jean-Luc. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak ako zdôraznil Reimer, je tu kapitola vlastné zdroje v správe Reimer Ivajlo Myslím, že takto treba pracovať. Vždy sme hovorili, že je úzke prepojenie medzi vlastnými zdrojmi a viacročným finančným e, rámcom. To, čo figuruje vo všeobecnej správe, vychádza z toho, čo sme schválili v uznesení v júni, ale snažíme sa upresniť našu predstavu o vlastných zdrojoch. Ide o niekoľko presných bodov. Myslím, že je to dôležité. Dostali sme niekoľko pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Ja a Anne Jansen sme sa na ne už pozreli. Postupili dvom hlavným spravodajcom, ale myslím, že nie sú veľmi problematické. A taktiež moja správa o DPH s cieľom podporiť návrh komisie. Aj tu väčšina pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov bude môcť ľahko byť e, zapracovaná. Zlepšilo to správu. Takže toľko, pán predseda. Ďakujem Jean-Luc Ann Jensen. Well, brief, um, I... Len stručne súhlasím s Reimerom a Ivajlom že treba zabezpečiť, že toto nebude vec pridlhá a prí podrobná. A podľa mňa to je možné práve vďaka e, pozmejúcim návrhom s týmto cieľom. A pokiaľ ide o vlastné zdroje, ma, myslím, že sme sa posunuli vpred, pretože teraz vysvetľujeme, čo máme na mysli, keď hovoríme, že nemôžeme súhlasiť alebo teda nesúhlasiť s e, MFF, ak tu bude politická dohoda k novým vlastným zdrojom. Ale čo je tu politická dohoda? Nuž, máme tu 6 bodov, ktoré sme predložili a sú podľa nás dôležité. To je náš názor na to, ako sa posunúť vpred. Samozrejme, je, že je smutné, že tieto návrhy, ktoré navrhla komisia, na, e, na jednej strane nie všetkým e, krajinám sa patrí, páči, páči daň z finančných transakcií. Pre množstvo krajín nie je možné pokračovať v tejto časti. A po druhé, pokiaľ ide o DPH, ten návrh je veľmi zložitý. Nevieme, čo by to znamenalo pre jednotlivé krajiny a ich príspevky. Téma je to zložitá na to, aby sa použila ako argument pre nové vlastné zdroje, ale ďalšie e, preskúmovanie by sa malo naďalej realizovať a týmto, týmito šiestimi bodmi vlastne dávame, ukazujeme rade, ako by sme e, mohli e, vyvinúť transparentnejší systém pre budúcnosť, systém, ktorý bude všetkým nám aj pochopiteľný. Merci. Ďakujem, Anna. Takže spravodajcovia stručne pripomenuli hlavné body ich návrhov. Povedali taktiež niečo o svojich prvých reakciách na pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Helga Trüppel. Ďakujem pekne, lutujem, že meskám, ale ako obvykle e, sú ťažkosti doletieť na čas do Bruselu. Ja sa stotožňujem s cieľami kolegov, o ktorých hovorili. Priebežná správa nemá byť veľmi dlhá, musí byť odhodlaná, ambiciózna. A to sa, sa týka celkového rozpočtu. O tom hovorila správa Šúre, aj parlament ako taký. E, naozaj je dôležité, aby sme sa posunuli v otázke vlastných zdrojov, pretože je tu potreba konsolidícií národných rozpočtov a v podstate je to jediná možnosť, ako byť e, politicky nezávislejšími Takže to určite je jeden z najdôležitejších cieľov, ktorý musíme dosiahnuť a možno budeme potrebovať aj druhú strategickú diskusiu na túto tému. A mm, ďalšia vec, ktorá ma zaujíma. Zatiaľ pri MFF e, ide o spolurozhodovanie, ale mm, sú tu demokratické práva parlamentu. A počas víkendu sme si mohli prečítať v mnohých nemeckých novinách aj iných, že sa bude hovoriť v nadchádzajúcich dňoch o rozpočte eurozóny a mm, možno, že to budú akési súbežné rokovania. Takže my, ak chceme e, hovoriť o MFF, tak musíme jasne hovoriť aj o vzťahu s rozpočtom eurozóny. To by mohlo úplne zmeniť rokovanie vo vzťahu s radou. Takže aj keď to nie je súčasťou priebežnej správy, myslím, že by predsa len bolo dobre o tom e, diskutovať. Ja som počula, eh, že z Berlina, že ešte tu Nepoznáme všetky podrobnosti, ale možno, že by bolo dobre vyhovieť členským krajinám, ktoré chcú reformy, ale ja som sa mala chuť opýtať, kde zoberú peniaze na takýto rozpočet. Áno, že možno, že o 100 miliard skresáme MFF a mali by sme tie prostriedky, ale prosím vás, čo sa tu deje, naozaj potrebujeme o tom diskutovať, či vlastne spoločne máme e, spoločný názor na to, čo sa deje pretože potom sú citovaní niektorí kolegovia v tlači a je to na úplne inú nôtu. Ďakujem pekne, Sidonia. Thank you. Ďakujem pekne. Chcem zdôrazniť niekoľko bodov. Poprvé, v návrhu spravodajcov sú isté signály, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité a relevantné pre našu e, súčasnú pozíciu a prácu. Napríklad e, zamestnanosť mladých, to naozaj je dôležité pre občanov. A nezamestnanosť mladých, to naozaj je bolestivý symptóm mnohých európskych e, hospodárstiev. Takže toto sa mi v správe veľmi páči a chcem, aby to ostalo aj v definitívnom. Dnes za to sa chcem spravodajcom poďakovať. A ešte k základnej dileme. Čo chceme povedať touto správou? Ako ďaleko chceme zájsť? Aký má byť rozsah pôsobnosti? Ak bude správa stručná, tak to bude e, silnejší nástroj, ale nemal by to byť cieľ sám o sebe. Ale ja myslím, že nemáme na výber, ale musíme sa dotknúť aj tých oblastí, ktoré idú cez spolurozhodovanie. A súhlasím s Reimerom, že v tomto spočíva tá výzva pre spravodajcov, aby vedeli presne, ako ďaleko treba do spolurozhodovania zájsť, ale myslím si, že by sme to mali spraviť. Nemôžeme uh, hovoriť o rozpočte, ako keby to nebol nástroj, pardon, spôsob financovania týchto nástrojov. Treba teda zdôrazniť niekoľko kľúčových politických priorít pre uh, tie programy, ktoré budú z rozpočtu financované. Nachádzame sa vo chvíli, kedy sa rokovania urychľujú a podľa mňa ešte stále je možné dosiahnuť dohodu tento rok. To znamená, že každé slovo zaváži. Každé slovo, o ktorom rozhodneme. E, to bude dôležité pre plenárne zasadnutie. Nemyslím si, že je teraz dobrá chvíľa začínať s úplne novou diskusiou prichádzať s úplne novými myšlienkami. Takže to asi úplne súvisí s otázkou vlastných zdrojov. My už sme predložili návrhy, boli prediskutované. Bola to naša iniciatíva, ale boli tu aj návrhy Európskej komisie. Podľa mňa by bolo riskantné a kontraproduktívne začať odznova túto diskusiu a dúfať, že o dva mesiace dosiahneme viac, ako sme dosiahli za dva roky. Takže asi by sme mali ostať pri tom, čo už prešlo sitom zreformovaná DPH a e, daň z finančných transakcií. Toho by sme sa nemali e, vzdať, pretože tu je asi najväčší pokrok v minulosti sme sa mnu, museli mnoho zrieknúť a spôsobilo to e, skôr škody a Eh, trošku nám to stiažilo pokrok aj tento rok. Potom eh, je tu návrh Gariga a je to taktiež dôležité. Mali by sme vyslať signál našou správou. Európsky rozpočet je malý, ale napriek tomu môže buď pozitívne alebo negatívne prispieť k vyriešeniu finančnej krízy a recesie. A v našej správe by sme naozaj jasne mali toto naformulovať. Musíme e, naozaj podporiť členské krajiny v tom, aby takto rozpočet aj vnímali. Nástroj na prekonanie krízy. Je to teda návrh Gariga. A ak dovolíte, ja by som možno ešte potom e, hovorila aj o iných návrhoch, aj mojich. Čiže hlavná úloha európskeho rozpočtu podporovať rast a vytvárať pracovné miesta. A taktiež zdôrazniť ten spochybnený fakt, hovorila o tom aj Helga, a síce, že je to e, nástroj pre investície, európsky rozpočet. Treba si naozaj uvedomiť, čo všetko sa dá dosiahnuť s tými niekoľkými prostriedkami v európskom rozpočte. Ďakujem Sidonia Jan Mulder. Ďakujem. Krátka poznámka. Myslím si, že náš hlavný bod je nový systém vlastných zdrojov. S tým súhlasím. Komisia navrhla dva nové nástroje, daň z finančných transakcií a modifikovaný systém DPH z môjho pohľadu daň z finančných transakcií momentálne e, nie je priechodná, je pravdepodobne, že bude vetovaná, pretože je tu dôležitá jednomyselnosť. A e, pred týždňom a pol mi komisia vysvetľovala systém DPH, nový systém DPH, čo by obsahoval. Možno je to moja, môj problém, ale bolo to absolútne nepochopiteľné Pýtam sa, či komisia je pripravená na nový systém vlastných zdrojov. Jeden systém totiž viac či menej e, už nefunguje a ten nový mi vôbec nie je jasný. A až za rok komisia vraj bude schopná, čo, aké budú prínosy tohoto systému. To podľa mňa nie je veľmi dobré pre parlament existovať na nových e, zdrojoch, keď vlastne e, nie sú tu žiadne navrhované. Ďakujeme. Teraz pán Klúte. Eh, Ďakujem, pán predseda. Chcel by som urobiť zo pár stručných poznámok. Už mnohé bolo povedané, väčšinu z toho môžem podporiť, ale chcel by som eh, počiarknúť ešte raz to, eh, že je dôležité, aby sme naďalej pracovali na vlastných zdrojoch aby sa nám e, podarilo e, FTT presadiť. Ako parlament sme, myslím si, investovali pomerne veľa do tejto témy, ale aj mimo parlamentu existuje ešte mnoho občanov, ktorí považujú túto daň z finančných e, transakcií za veľmi dôležitú a preto by sme v tomto bode nemali poľaviť a vyvíjať naďalej nátlak. Mimoriadnym bodom pre mňa je nasledovné. V novinách som čítal o tom, že Cameron navrhuje, a je to niečo úplne nové, e, Cameron to teda počiarkol, že je dôležité, aby e, eurozóna mala vlastný rozpočet. Ja to považujem za dosť kritické. Považoval som to teraz e, za projekt, kde členské krajiny navzájom sa snažia jedna k druhej priblížiť a robiť spoločnú politiku, pracovať na spoločnej budúcnosti E, vytvoriť dva rozpočty považujem teda za e, veľmi kritické. Mohli by sme to riešiť tak, že by sme žiadali od komisie, aby sa pripravila štúdia na túto tému, čo to vlastne e, prinesie. Takto by sme mohli získať dobrú základňu. Ale možno, že sa milím. V každom prípade považujem to za nesprávny prístup. Po druhé, e, Helga Tröpl sama povedala, že e, by bolo dôležité, aby sme v rámci MFF e, urobili ešte hodnotenie dopadu, pokiaľ ide o strednodobé plánovanie. Posledná poznávka k tejto téme máme určité e, položky v rámci rozpočtu, ktoré e, sa nachádzajú mimo MFF. Som pomerne nový v parlamente. E, možno, že to má teda určité dôvody. Napriek tomu si myslím, že je to dosť problematické a pokiaľ sa na to pozrieme z demokratického hľadiska, neviem, ako to vyzerá s celkovým rozpočtom, či je tam potrebné potom určité navýšenie. V každom prípade by sme mali e, naliehať e, na tom, aby sa e, táto otázka objasnila, aby sme potom mali jeden spoločný rozpočet. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne, pán Ferreira. Obrigado, presidente. Permita-me, antes de entrar uh, no relatório, na proposta de relatório propriamente dita. Ďakujem, pán predseda. Predtým, než eh, prejdem k návrhu správy, dovolte mi všeobecnú poznámku. Som eh, členom výboru, ale mám určité obavy, čo sa týka samotného postupu. Teda tie návrhy sú iba po anglicky. Mne sa to vo všeobecnosti zdá byť nepriateľné, ale je to ešte nepriateľnejšie, keď sa z toho stáva pravidlo. Pretože v prípade tejto správy musím povedať, že som bol donútený predložiť pozmenujúce, doplňujúce návrhy v angličtine. Pán predseda, toľko teda moja stiažnosť. Myslím, že to nesvedčí o rešpektovaní zásady viacjazyčnosti, spochybňuje to práva poslancov a vlastne to, čo my predstavujeme, sa týmto taktiež nerešpektuje. Situácia je skôr pravidlom, ale ja chcem, aby sa to v budúcnosti neopakovalo. Je to o to závažnejšie, keď sa pozrieme na škrty v oblasti tlmočenia a prekladu a vidíte dôsledky. Naozaj to podkopáva našu každodennú prácu. Je to závažné. Dve pripomienky stručne, ak dovolíte teraz k tej správe. Viaceré odseky už vlastne naznačujú možnú cestu. Začalo to prvou správou, o viacračnom finančnom rámci. No a táto správa vlastne nadvezuje na tú prvú. Ide teda o akési priblíženie sa rade. Je možné, že záverečný výsledok v podstate bude veľmi blízko súčasných pozícií rady. Bude to teda cieľ, ktorý sa bude oveľa viac podobať e, tomu, čo navrhla Rada a nie, čo pôvodne navrhoval Európsky parlament. Aj keď to v mnohých bodoch nestačilo, a my sme už e, viackrát vyjadrili našu nespokojnosť. E, vyjadrím sa dvom bodom. Poprvé, súdržnosť. Prehlbujú sa tu rozdiely medzi členskými krajinami Tie rozdiely sa prehlbujú, nerovnosti sú viditeľnejšie a parlament by teda mal žiadať udržanie prostriedkov pre súdržnosť. Rada to tu chce znížiť, ja viem, ale my by sme mali trvať na tom, aby to ostalo na súčasnej úrovni. Ja myslím, že je to nepriateľná situácia. viacročný finančný rámec, ten súčasný je už nižší ako bol ten predchádzajúci. Boli znížené tieto finančné prostriedky. Taktiež sa hovorí o ďalšom rozširovaní Čiže to škrtanie sa nám nezdá byť priateľné. Naozaj treba trvať na zachovaní súčasných prostriedkov pre súdržnosť a vlastné zdroje. Žiaden z nástrojov teda skôr tie nástroje ako vlastné zdroje by priamo alebo nepriamo mohli byť zdrojmi členských krajín. Takže tá situácia nie je veľmi jasná v porovnaní so systémom priamých príspevkov. Ale predsa len sa tu o rozpočte niečo dá povedať. Rozpočet musí slúžiť na prerozdeľovanie. Čo znamená, že tí, ktorí dostanú najviac, potom musia najviac prispieť k rozpočtu, pretože tí najviac ťažia z integrácie a vnútorného trhu. Takže sú čistými príjemcami. Rozpočet teda musí slúžiť hlavne na prerozdeľovanie príspevky, ktoré budú vychádzať z hrubého národného dôchodku, prispieva k eh, tomuto prerozdeľovaniu. Sú tu aspekty, ktoré sú možno problematické, nie až tak eh, transparentné zľavy, eh, návrat prostriedkov, ale nejaké iné postupy, napríklad zníženie priamých príspevkov na 40 Nož, neviem. Nie je priateľné, aby e, zmeny spochybnili túto prerozdeľovaciu úlohu rozpočtu a teda, že by sa dala zaručiť iba akty, ktorí budú najviac prispievať, budú aj najväčšími príjemcami. Ďakujem pekne. Možno zareagujem na to, čo ste povedali v úvode. Nechcem zachádzať, nechcem zachádzať do podrobností e, MFF, k tým e, jazykom súčasný postup nerešpektuje plne práva parlamentu a e, občanov, ktorých zastupujeme, ale ani kríza e, to nerešpektuje, ani, ani naliehavosť to nerešpektuje. Politický, finančný čas nie je totožný s časom parlamentu. Treba sa prispôsobiť. Ja Nemám nič proti viacjazyčnosti. Som francúz. Francúzi sa vždy vo všetkých medzinárodných inštitúciách e, počnúc EÚ byli za to, aby sa mohlo hovoriť po francúzsky. A ja naozaj dbám o to, aby na prípravných schôdzkach koordinátorov a tak ďalej, aby všetci kolegovia, ktorí potrebujú tlmočenie, vrátane mňa, aby bolo tlmočenie, aby tu bola rovnosť. Ale ak harmonogram nezávisí od mm, parlamentu, od rozpočtového výboru, tak vtedy sa treba pokúsiť o priateľný kompromis. Naozaj tu ide o naliehavosť. Napríklad, ak zomierajú ľudia v Afrike, treba e, pot- zaručiť potravinovú e, pomoc, tak vtedy radšej budem rozdávať po anglicky, ako e, prekladať do všetkých jazykov a nechať ľudí umrieť. No a teda náš harmonogram niekedy je narušený aj tým, že doteraz sme e, pracovali s s tým, že rada bude v decembri, teraz máme o mesiac menej, pretože to bude v novembri a preto máme e, k dispozícii iba jeden jazyk, konkrétne angličtinu. Zatiaľ s tým súhlasila konferencia predsedov skupín, aj e, koordinátori všetkých politických skupín s tým súhlasili. Ak máte pripomienky, povedzte to vášmu koordinátorovi. Môžeme to zmieniť na konferencii predsedov. Ešte raz zdôrazním, že trvám na viacjazyčnosti. Naozaj je to zásadné pre fungovanie parlamentu, aký, akým je náš ale musí tu prevážiť podstata e, a preto niekedy z toho vyplývajú ťažké kompromisy. Pani Hercog. Uh, thank you, Chairman. Someone can be very Ďakujem. Mnohí z vás sú asi veľmi pripravení, prekvapení, uh, že som sa prihlásila o slovo aj bez toho, že som nepodala pozmeňujúce návrhy a to chcem aj vysvetliť, prečo som ich nepodala. Jeden z dôvodov je ten, že sme vďační dvom spravodajcom, že väčšina z otázok, ktoré sú pre výbor ITRE, ktorý pre, pri rokovaniach o MFF e, e, zastupujem, že všetky boli dohodnuté a že sa zapracovali do textu. A v mene nášho výboru za to ďakujem. Ale mám ešte jeden dôvod, a podľa mňa dôležitý. Chcela by som, aby tento, táto správa mala čo najväčšiu väčšinu. Pre mňa problémom nie je len spolurozhodovanie, ale to, že si ľudia žiadajú viac prostriedkov, než môžeme my poskytnúť pre mňa by bol ten text, mal byť aj tak, taký krátky, aby, aby ho aspoň 80 parlamentu podporilo. Treba vidieť, aké je dôležité, že budeme hovoriť voči rade spoločným hlasom. A myslím si, že ten te- text, ktorý ste vy pridali, e, súhlasím s ním, nechcem, e, e aby parlament stratil podporu čo čím dlhší bude text, o to viac kolegov bude váhať pri jeho podporení. To je pre mňa najdôležitejšia vec. Mohla by som teda text e, vylepšiť, ale teší ma, e, že nebudem môcť poskytovať pozmeňujúce návrhy a, a že zachovám k tým dôležitým otázkam tie pôvodné odseky. Ďakujem, vážený vážená kolegyňa, za túto príkladnú parlamentnú solidaritu. Nik ďalší sa o slovo nehlási, ak dovolíte niekoľko pripomienok z mojej strany. Poprvé, asi som to mal e, povedať v úvode. Dostávame sa do e, fázy, kedy e, e maďarským predsedníctvom, ale Máme tu, asi ma fascinuje Hercog, Edith Hercog, ale nie, máme cyperské predsedníctvo teraz na rade a od e, novembra nás e, predseda Fan Rompuy bude vnímať ako 29. delegáciu. Už je tam 28, vrátane Chorvátska. Každý má právo veta, takže záverečná dohoda musí vyhovovať 28 delegáciám ale budem musieť vyhovať aj 29. delegácii. A tá 29. nie je poslednou, ale tou najdôležitejšou skoro delegáciou v kontexte tohto rokovania pred tým e, záverečným stretnutím na samite. No a preto možno nadviažem na e, viacerých e, rečníkov a na spravodajcov. Priznávam, že som neporozumel návrhu Fan Rompuja, tak ako figuruje v pracovnom dokumente, ktorý e, slúži ako východisko pre oktobrovú Európsku radu. Ide o vytvorenie centrálneho rozpočtu pre eurozónu a viac o tom nehovorí. Myslím, že aj ostatní kolegovia mm, rozmýšľajú, čo to znamenajú, znamená. E, takže nerozumiem a som znepokojený. Znepokojuje ma to načasovanie. K obsahu nemám v podstate až tak čo povedať. E, všetko, čo je e, novátorské a čo posilňuje európsku solidaritu, integráciu, v EÚ podľa mňa ide správnym smerom, ale prísť s takýmto návrhom e, tesne pred hlavným rokovaním o rozpočte EÚ a pritom vieme, že to rokovanie bude veľmi ťažké. A poprvýkrát vlastne je taký rozkol medzi dvoma tábormi, e, každý vo svojom zákope Friends of the Cohesion na jednej strane a Better Spending skupina na druhej strane, naozaj to neprichádza vhod. To je to minimum, čo môžem o tom povedať. Alebo to aspoň odzrkadľuje veľmi originálnu politickú myšlienku, ale ja ju nejak neviem obsiahnuť. A tak ako e, vás aj mňa zarazilo nasledovné, a síce, že o toto bol záujem v krajinách, ktoré inak majú veľmi odlišný názor na EÚ. Bol som v Spojenom kráľovstve tento víkend a mohol som sa oboznámiť ako vy e, s prehlásením premiéra Camerona prosím som britskej tlače on sa vlastne stotožnil s touto myšlienkou a hovorí, že prečo nie. Mm, bol by tu rozpočet pre krajiny eurozóny a potom druhý rozpočet pre tie krajiny, ktoré nie sú v eurozóne. Samozrejme, nede o to zvýšiť príspevok e, e, Spojeného kráľovstva, či už do jedného alebo druhého rozpočtu. Samozrejme, môžu ma tu opraviť kolegovia z konzervatívnej strany. Uh, No a v iných e, krajinách, ktoré sú tradične za pokrok Európy, nož aj tam je istá podpora pre túto myšlienku a naozaj ma to prekvapuje. Ja môžem pochopiť, že tí, ktorí majú výhrady proti EÚ, e, majú výhrady aj voči vlastne rozpočtu, ale majú záujem o túto myšlienku, ale naozaj nerozumiem, čo chcú zástupcovia tých krajín, ktorí tvrdia, že chcú viac Európy, sú v eurozóne a e, sú teda za e, rozpočet eurozóny, ale o 100 miliard chcú znížiť súčasný rozpočet EÚ. Takže sú tu veľmi európske krajiny, zakladateľské krajiny, Ehm, myslím, že to platí žiaľ aj pre moju vlastnú krajinu. No a tieto krajiny sú v konečnom dôsledku e, za vytvorenie nových e, finančných prostriedkov na financovanie európskych politík, na vytvorenie solidarity vo vzťahu s krajinami, ktoré majú ťažkosti, ale za jednej podmienky, aby to nešlo cez rozpočet EÚ. To je ich e, hlavná požiadavka. To je veľmi prekvapujúce, aspoň v mojich očiach to nie je skutočný a, eh, európsky duch. Takže sú to krajiny, ktoré boli za euroval a teraz za trvalý euroval a ten vlastne nadobúda platnosť eh, dnes, čo je zaujímavá zhoda náhod. A tieto krajiny sú pripravené prispievať do e, iného fondu, nie prostredníctvom pôžičiek, ako v prípade trvalého e, eurovalu, ale prostredníctvom rozpočtových prostriedkov. Dokonca v veľkom denníku som si mohol prečítať, že takýto rozpočet eurozóny by mohol predstavovať 20 miliard eur a 6 miliard e, by bol príspevok Nemecka a 4,5 miliardy e, by prispelo Francúzsko. A mohlo by to pomôcť krajinám, ktoré čerpajú prostriedky z trvalého eurovalu a ktorí e, teraz robia veľké, musia prinašať veľké obete ja neviem, buď vôbec nerozumiem európskej politike, alebo sa tu na novo vymýšľa súdržnosť, e, nejaký nový európsky fond súdržnosti, ktorý by naozaj bol veľmi pozitívny, zaujímavý, ale výhodu by mal následovnú, že by nejako nesúvisel s európskym rozpočtom. A preto si treba položiť zásadnú otázku aj v kontekste e, vyjednávania nového e, MFF. Teda každá krajina sa musí vyjadriť k budúcnosti európskej solidarity. Má ísť o solidaritu, ktorá sa bude e, hlavne týkať eurozóny, alebo či pôjde o solidaritu hlavne z európskeho rozpočtu, alebo mimo európskeho rozpočtu. To sú naozaj zásadné otázky a treba si ich položiť predtým, ako začne samotné rokovanie. Svojím spôsobom je to implicitne obsiahnuté v správe, E, treba mm, zistiť, či súhlasíte a treba to potom nejak naformulovať, e, aby sme potom mohli o tom hlasovať na výbore aj v pléne. Každopádne si myslím, že táto rozprava nás e, musí príjmeť k jednote európskeho rozpočtu to je zásadné. Keď sme hovorili prvýkrát o zásade jednoty európskeho rozpočtu, tak sme mysleli na to pokušenie Európskej komisie výsť alebo vyňať veľké európske programy z viacročného finančného rámca tu nemôžeme ustúpiť. Všetky súčasné programy musia ostať v rozpočte a ak budú e, vytvorené nové prostriedky na zaručenie solidarity, tak to musí, bude, bude musieť prechádzať európskym rozpočtom a viacročným finančným rámcom, hlavne ak to bude na úrovni EÚ, ak e, to bude na medzivládnej úrovni, tak sa to nemôže týkať nášho rozpočtu. Takže musíme mať akúsi prehľadnú tablu, tabulku, aby sme naozaj mali celkový prehľad eh, o tom, čo sa deje v EÚ, čo sa robí na hospodárskej úrovni, aby sme vedeli, koľko vlastne takéto opatrenia stoja a aby sme aj mohli zaručiť politickú kontrolu. ako zaručiť kontrolu, ak ide o rôzne dokumenty a, a ak sa to rieši na, parlament, na pôde parlamentu alebo rady alebo rôznych generálnych riaditeľstiev e, komisie. Preto kladem dôraz na e, tú jednotnosť európskeho rozpočtu a na tú potrebu vyjadriť názor na solidaritu či má ísť do eurozónu o 27-28 členských krajín. A ďalšia vec k vlastným zdrojom. Je to veľmi zaujímavé, pretože už len to, že o tom hovoríme 18 mesiacov po predložení návrhov komisie, to svedčí o tom, že tá myšlienka prežila, dokonca zažala žiť vlastný život. To dieťa rastie. Nie je to vlastne to dieťa, ktoré sme splodili na začiatku, ale ešte tam síce nie sme, ale zdá sa, že sa tu obracia dôkazné bremeno. Konkrétne otázka reformy systému vlastných zdrojov je iba jedna členská krajina, ktorá nič nechce meniť. Sú ďalšie krajiny, ktoré nie sú veľmi motivované niečo meniť, ale tí, ktorí sú za e, súčasnú situáciu, sú čím ďalej tým e, v menej pohodlnej situácii ale čoskoro e, budú musieť e, dokazovať e, svoju pravdu tí, ktorí chcú ostať pri súčasnom systéme. Ale jedna vec sa mi zdá jasná v kontexte zmeny. A síce, že kľúčom k zmene je vlastne zaoberanie sa nápravným mechanizmom ja tu nevidím už žiadne zdôvodnenie, žiadne platné argumenty. Keď sa pustíme do opravného mechanizmu, tak myslím, že automaticky začneme hovoriť o nových vlastných zdrojoch. No a vtedy vytváranie nových vlastných zdrojov bude vlastne kľúčom k diskusii o výdavkoch. Dáva to zmysel. Myslím, že je to veľmi dobre vyjadrené v správe. Ak sa väčšina zhodne, tak potom naozaj to treba tam zachovať alebo ešte aj posilniť to znenie. A ešte posledná pripomienka. Hovorili o tom spravodajcovia. My sme sa tou témou zaoberali dlhé mesiace. Ide o spolurozhodovanie, rešpektovanie práv parlamentu a riziko, že na Európskom samite eh, rada bude možno, že mať tendenciu predbiehať, aj keď ide o záležitosti, ktoré spadajú do spolurozhodovania. Uvidíme, ako to dopadne, to povedali vlastne aj spravodajcovia. vidíme, že pre niektoré krajiny, ako aj pre parlament, zopakujem, sme 29. delegácia za rokovacím stolom, si myslia, že niektoré legislatívne témy a témy týkajúce sa spolurozhodovania sú kľúčové na to, aby sme v konečnom dôsledku súhlasili. Takže e, z pohľadu parlamentu je, sú dôležité dve veci. Poprvé, tak aby sme ako v tejto správe vypracovali zoznam pre nás kľúčových bodov, lebo aj my máme takéto kľúčové body. A vieme, vieme si predstaviť situácii, kedy budeme viac menej spokojní s číslami, ale v záveroch e, rady pri legislatívnych e, bodoch môžu byť úplne nepriateľné e, otázky pre parlament, napríklad e, makropodmienečnosť. To je pre nás kľúčové a teda s tým by sme nemohli súhlasiť. Ale to znamená, že vopred by sme oznámili naše kľúčové body, pretože potom, keď budeme bilaterálne vyjednávať s cyperským predsedníctvom a pán Rompujom, tak budeme musieť hovoriť o našich prioritách, tak ako zvyšné delegácie. A v prípade e, rokovaní z, na, na Európskej rade e, bude treba vzniesť takú všeobecnú výhradu a oznámiť, že Európsky parlament bude môcť definitívne súhlasiť s rozpočtovým rámcom až po overení ustanovení záverov prípade legislatívnych otázok, že je to priateľné pre parlament. E, ja to poviem takto priamočiaro, samozrejme, formulovať to treba trošku e, s väčším citom a presnejšie, pretože ak nepríjmeme takéto opatrenie, tak hrozí, že sa bude možno hovoriť iba o rozpočtovom rámci na rade, ale vlastne e, sa už bude predbiehať v prípade legislatívnych otázok, o ktorých sa neskôr nebude môcť už e, rokovať. Parlament už nebude mať čo povedať na e, jednotlivých e, pracovných skupinách rady. Takže oznámiť naše kľúčové body vopred a taktiež oznámiť vopred. Definitívny súhlas závisí od toho, či v záveroch rady nebudú legislatívne stanoviska v protiklade s tými našimi. Ja myslím, že takto by sa nám podarilo čo najlepšie zvládnuť túto ťažkú situáciu, pretože je potrebná jednomyselnosť. Takže potrebujeme politickú dohodu, ktorá však zohľadňuje aj legislatívnu stránku. Dobre, takže mm, obraciam sa teraz na spravodajcov. Mohli by ste povedať niečo na záver? Vážený pán predseda, v podstate nemám čo dodať. Pokiaľ ide o politické hodnotenie problémov, pred ktorými stojíme, Myslím si, že naša delegácia, ktorá e, rokuje, myslím si aj pri najbližšom zasadnutí s radou, e, tieto záležitosti jasne predostrie práve tak, ako my spravodajcovia aby sme mali zvážiť ešte niektoré dodatočné paragrafy týkajúce sa aktuálneho vývoja je to skutočne zvláštne v súvislosti s diskusiou e, o eurorozpočte zrazu, pokiaľ si e, tie správy, e, ktoré sme si vypočuli, beriem vážne, musím povedať, že zrazu sa celá tá diskusia pohľad z miesta. Skrátka, v tejto súvislosti e, vyvstávajú e, nasledovné otázky. My e, sa musíme snažiť predovšetkým o jednotu rozpočtu, teda ide tu o banálnu otázku, ako to má vôbec celé vlastne fungovať. Pravdepodobne je potrebné nájsť východisko z tejto ťažkej situácie, pretože u fiskálneho paktu sa vyskytlo veto, došlo teda k vetu, Jasným cieľom teda je e, urobiť všetko preto, aby e, sme e, toto stanovisko zohľadnili. Skrátka, kladím si otázku, ako sa k tomu všetkému postaví Európska komisia, ktorá zastrešuje všetky tieto zmluvy. Nechcem to ďalej komentovať. Pokiaľ ale pripustíme, aby na základe e, týchto zmluv e, budeme v budúcnosti takto postupovať, tak e, očakávam jednoducho jasné stanovisko komisie, ináč ju v budúcnosti nebudeme potrebovať. Namiesto toho sa zaoberáme témami, respektíve otázkami, či E, krabička od cigariet by mala, byť, e, by mala mať ostré, hranaté rohy alebo zaoblené. Namiesto e, toho, aby prevzala táto inštitúcia vedenia. Pokiaľ sa toto nezmení, tak skutočne si kladiem otázku, ako, by sme, ako budeme môcť v tejto zostave naďalej napredovať už aj vo vlastnom záujme musíme jasne rozlišovať medzi tým, čo je jadrovým posolstvom v tejto správe, či došlo k ďalšiemu vývoju, o tom budeme ešte v rámci pozmeňujúcich návrhov diskutovať, ale budeme musieť byť veľmi opatrní, e, predovšetkým e, v tých bodoch, e, v ktorých sa E, jednotlivé výbory jasne nevyjadrili, pretože sa dostaneme e, do začarovaného kruhu. Samozrejme, že máme záujem na dohodách a tie dohody by sa mali uskutočniť čo možno najskôr. E, sme tak povediať momentálne v stave stand-by. Cyperskému predsedníctvu sme to povedali E, sme ochotní urobiť všetko preto, aby sa to e, na plene schválilo. Uvidíme, že predsedníctvo bude skutočne e, ochotné to prijať pred 22. novembrom. My sme, skrátka, opakujem ešte raz v stave stand-by a čakáme, ako zareaguje rada. Ešte jednu vec by som rád zdôraznil euro je e, tak povediac e, pravidlom. Neúčasť na e, eure je definovaná v zmluve. To znamená, že tí, ktorí zatiaľ ešte nie sú členmi a chcú vstúpiť, musia splniť podmienky, potom budú prijatí a budú členmi eurozóny. Preto je potrebné urobiť všetko preto, aby sme zabránili, zabránili e, akémysli e, rozštiepeniu. Pretože to, nás ne, to nám nepomôže dostať sa ďalej. 75 príjmov z európskeho rozpočtu e, spočíva e, na zdrojoch z hrubého národného dôchodku ako to Jean-Luc Deha a Anne Jensen e, prezentovali. Toľko z mojej strany, ináč sa pripájam e, k tomu, čo povedal pán predseda. Ďakujem. Ivalo. Ďakujem, Ivalo. E, Jean-Luc. Alebo Jean-Luc. Anne. No. Anne, taktiež nie. Veľmi dobre. Takže dovolte, aby som sa vám poďakoval, zablahoželal spravodajcom za vynikajúcu prácu. A pokiaľ viem, o 10 minút e, budú e, zasadať s koordinátormi, nie, nie, s tieňovými spravodajcami. Opravuje sa pán predseda. Po anglicky budú rokovať. Nož, spracujte prosím tých 250 pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov a my sa opäť uvidíme v stredu. O 9. v prípade koordinátorov k dispozícii budú všetky jazyky, ktoré koordinátori používajú a o 10. potom e, zvolávam plenárnu schôdzu a budeme hlasovať normálne o správe 11. vo štvrtok. Ďakujem pekne, týmto je schôdza ukončená.